podporiť takúto daň z finančných transakcií aspoň z princípu. E, smerom ku komisii by som chcel povedať, že dúfam, že konečne predloží také návrhy k daní z finančných transakcií, ktoré už rok potrebujeme. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán prevodničomci Nigel Farage. Teraz pán predseda Nigel Farage za EFD, nech sa páči. Ďakujeme.